nášho programu. Správa pani Hübner a pani Leinen o správa o reforme vodného zákona Európskej únie. To stanú slovo o chvíľu a chcem požiadať všetkých č- e, poslancov. Prosím, buďte e, truční, keďže meškáme. Pani Hübner, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Sme tu, pretože sme sa rozhodli zmeniť volebný zákon EÚ pochádza ešte z roku 1976. Ako iste e, viete, dochádza k obrovským zmenám v Európe, pokiaľ ide o rozsah a obsah európskej integrácie. Európsky parlament sa tiež zmenil výrazne, pokiaľ ide o jeho veľkosť, ako i kompetencie a najmä naša úloha e, legislatívneho orgánu má veľký dopad na život ľudí a nie je prekvapením, že chceme E, prispôsobiť tento volebný zákon z roku 1976 na novú realitu. Táto reforma e, zdôrazňuje právo Európskeho parlamentu rozhodnúť o voľbách do Európskeho parlamentu. Máme skúsenosti s voľbami, ktoré do veľkej miery sú národné. Európske témy sa často nediskutujú e, vo volebnej kampani Európske témy sa nespomínajú e, a preto navrhujeme e, zmenu tohto volebného zákona EÚ. V návrhu dávame Európskom parlamentu právo rozhodnúť o dátume volieb. Žiadame členské štáty, aby zabezpečili, že všetci občania, ktorí žijú alebo pracujú mimo Európskej únie, dostanú právo a možnosť voliť. Zároveň hlasujeme, mecha- navrhujeme mechanizmus, ako sa vyhnúť dvojitému hlasovaniu a ďalej možnosť internetom, elektronické hlasovanie alebo poštou a ľudia s redukovanou mobilitou budú z toho profitovať. Ja viem, že niektorí kolegovia majú obavy, pokiaľ ide o internetové hlasovanie, ale je možné ho urobiť bezpečným. Máme príklad z Estonska, ktoré začalo e, hlasovaním cez internet e, v roku 2005, kde 2, 2% Estoncov sa rozhodli použiť tento nástroj a v tomto roku už 30% Estoncov hlasovalo cez internet. Ďalej chceme vidieť väčšiu rodovú vyváženosť na E, kandidátkach, preto chceme prispôsobiť termíny e, a, za termíny a kandidátky, tvorbu kandidátkov. Tiež e, dávame možnosť národným stranám, aby informovali voličov o ich príslušnosti k európskym politickým skupinám. Občania by to mali vedieť. Pre tieto i ďalšie kroky. Dúfame, že tým prispieme k tomu, aby voľby do Európskeho parlamentu boli skutočne európskymi voľbami a aby sme zvyšili záujem občanov o participáciu na tomto dôležitom prvku európskeho rozhodovania. Na záver mi dovolte povedať, že dopad ľudí, na ľudí v Európe začína s informovanou participáciou na voľbách. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Leinen. Pani predsedajúca, pani komisárka, vážené kolegyne, kolegovia, Európsky parlament je jedinečný vo svete. E, nikde inde nemajú ľudia možnosť v 28 krajinách voliť spoločný parlament, spoločnú komoru, jednu komoru a to existuje len v Európskom parlamente a v Európskej únii. Vieme však, že tieto voľby v 28 krajinách spôsobujú rozličné problémy a napriek tomu, že už sme mali 8 krát európske voľby, neurobilo sa toho veľa, aby sa deficity týchto európskych volieb odstránili a preto teraz robíme nový pokus, prichádzame s návrhmi pre nasledujúce európske voľby v roku 2019, aby sme ich urobili transparentnejšími, demokratickejšími a musíme to povedať, aby boli i európskejšie Pani kolegyňa Hübnerová už na to poukázala, že prichádzame s odporúčaniami pre členské štáty, ako i volebný zákon e, ako i so snahou zmeniť volebný zákon z roku 1976. V týchto odporúčaniach ide o to, aby sme rozšírili prístup k európskym voľbám. Myslíme si, že mladá generácia by mala byť vyzvaná, aby sa zúčastnila týchto volieb a mnohí mladí ľudia po prvý raz už vo veku 16 rokov budú môcť hlasovať a tým možno e, takáto volebná účasť e, bude znamenať v ich živote nejaký dôležitý okamih a preto je tu snaha znižiť vek voličov na 16 rokov. Mladá generácia je zároveň generáciou internetu, ktorá klikom skôr bude voliť, ako dostaviť sa niekde na radnicu alebo do volebnej miestnosti, to tiež je budúci trend a voľba poštou tiež nie je možná vša- vo všetkých krajinách a to by pomohlo tiež viacerým krajinám. Seriózna príprava európskych volieb je ďalšou témou. Zistili sme, že v niektorých krajinách kandidátky e, sa zostavia len 17 dní pred voľbami, neviem si predstaviť, kedy sa potom robí kampaň. 17 dní pred voľbami. My hovoríme teraz minimálne 12 týždňov, takže 3 mesiace je možné už viesť e, volebnú kampaň v pomerne veľkých volebných obvodoch, ktoré zastupujeme. A potom v prvom rade ide o európsky charakter týchto európskych volieb, máme národné debaty, národné e, diskusie a európsky rozmer sa často úplne stráca. Preto to musíme jasne ukázať i v volebných spotoch, vo volebných materiáloch, na, volebných, na hlasovacích lístkoch, keď sa tam objavia strany a e, názvy politických strán, mali by sa tam objaviť i frakcie a je dôležité, aby minimálne 12 týždňov pred voľbami e, strany tiež nominovali kandidátov na predsedu komisie. Zároveň rodová rovnosť, myslíme si, že 50 na 50 je možné dosiahnuť. Mnohé krajiny, mnohé strany to už robia. Prečo nie i ďalšie? Tu možno rok 2019 je možno priskoro. Myslíme si, že v roku 2024 by to bolo možné dosiahnuť a chceme tiež dosiahnuť eh, rovna, rovnosť príležitosti 26, eh, per, 26 krajín má minimálne 3%, my navrhujeme minimálne 3%. Eh, niektorí boli aj za transnárodné kandidátky, za medzinárodné kandidátky. Nie sme proti, ale myslíme si, že si to vyžiada ešte čas, pretože tento parlament už viackrát zlyhal na tomto, si vyžaduje hĺbšiu diskusiu Kolegyne, kolegovia, dúfam, že tento, budete súhlasiť s týmito pragmatickými návrhmi. Ďakujem pekne. Eh, žiadate modrú kartu? Pre... Pán Leinen, súhlasíte, pán Leinen? Modrá karta? Nech sa páči, máte slovo. Pán Leinen, poznáte tieto dve analýzy, obe k európskemu volebnému právu. E, myslím, že ste dostatočne skúsení. Jedna je z februára, jedna zo septembra. Jedna Andrew Duff vypracoval, jednu do druhu bez neho. Jedna bola uh, proti klauzule druhá za klauzulu. Nemyslíte si, že za pol roka, keď dve drahé štúdie sa urobia a sú tam úplne iné výsledky? Pán, Lein, pán Leinen, milý kolega, v AVKO sme o tom viackrát hovorili. Myslíme si, že by mala existovať e, rovnosť príležitosti vo všetkých 28 krajinách. Dnes máme situáciu, že v jednej, dvoch krajinách s 0,6% hlasom je možné získať mandát, zase, čo v iných krajinách minimálne 3% sú potrebné. Nie je tam žiadna e, vyváženosť a 3% pre všetkých. To bol náš návrh a to je najnovšia politická línia, ktorá si získala väčšinu v AVKO. Pani pred... Pani, ko... pani komisárka, nech sa páči. Vážená pani predsednička, dámy a páni. Demokracia ako základná hodnota EÚ znamená, že EÚ inštitúcie musia vykonávať svoje právomoci na základe najvyšších štandardov reprezentatívnosti a zodpovednosti. Komisia a parlament zdieľajú rovnaký cieľ posilniť demokratickú legitimnosť EÚ. Blahoželám parlamentu k návrhu zmeny pravidiel pre voľbu členov parlamentu, o ktorých hovoríme dnes. AVKO výbor hlasoval o tejto správe. Pani Hübner a pána Leinena má potenciál stať sa milníkov v tom, ako demokratický vývoj európskeho projektu, ktorý je dobre známy, ktorý bol úžasný a zároveň i dlhý, i bolestivý proces to bol. Pred minulými voľbami komisia, ktorá si uvedomila posilnenú rolu parlamentu na základe Lisabonskej zmluvy a mm, na základe spolupráce v e, politické strany nominovali vedúcich kandidátov na funkciu predsedu komisie. Európske politické rodiny to urobili poprvý raz a pán Jean-Claude Juncker ako kandidát, ktorý bol schopný získať väčšinu v novo vytvorenom Európskom parlamente bol novin, nominovaný Európskou radou a zvolený Európskym parlamentom ako predseda komisie. Táto kľúčová novinka e, zvolie v roku 2014 spojila priamejším spôsobom voľbu nového predsedu komisie s občianskými voľbami. Je to zároveň posilnenie legitimity európskeho procesu rozhodovania a bol to významný krok smerom e, k posilneniu skutočnej politickej e, európskej e, sféry. Komisia podporuje ďalšie reformy, ktoré posilnia politickú zodpovednosť, keďže strany budú nominovať svojich kandidátov minimálne 12 týždňov pred voľbami. Reformy tiež môžu pomôcť prekonať rozdelenie medzi, a priepas medzi politickými procesmi na európskej a národnej úrovni, pričom e, budú politické skupiny uvedené na kandidátke, ako i e, to zabezpečí lepšiu viditeľnosť jednotlivých aktérov a väčšiu dôveru v tomto procese. Myslím, že tu sme všetci boli obeťami nedostatku diskusie o európskych témach a to je e, si myslím veľmi dôležité. Myslím, že národné politické strany a e, orgány majú tiež rozhodujúcu úlohu v snahe zvýšiť transparentnosť, aby občania si lepšie uvedomovali dôsledky e, voľby strán do Európskeho parlamentu. Vzhľadom k organizácii e, týchto volieb, ako je minimálny prach vstupu do Európskeho parlamentu, to tiež prispieje k posilneniu európskeho rozmeru týchto volieb. E, zavedenie takéhoto minimálneho Prahu pre vstup do parlamentu bude znamenať efektívnejší Európsky parlament, minimalizáciu rizika fragmentácie. Hovoríme o kríze zastupiteľskej demokracie, hovoríme o znechutení ľudí e, z politiky a ich participácia je zásadná z hľadiska úspechu európskeho projektu a preto vítam e, tieto návrhy. A i návrh rozšírenia volebného práva pre občanov EÚ, ktorí žijú mimo krajín EÚ a ďalšie flexibilné možnosti hlasovania i posilnenie participácie žien, využitie vo kandidátok, ktoré zohľadňujú do väčšej miery rodovú rovnosť. Sú to kroky, ktoré idú správnym smerom. Bola som tiež tu, ale na druhej strane, keď som navrhovala viackrát kvóty a z krajiny, ktorú poznám najlepšie, myslím si, že je dôležité urobiť niečo tu i na národnej úrovni. Ako som povedala, v mnohých krajinách je to katastrofa na lokálnej úrovni, ako i v národných parlamentoch, ale minimálne tu máme tento princíp a myslím, že je to veľmi dôležité. Takže spravodlivé objektívne pokrytie e, volieb e, v priebehu predvolebných kampaní, to je taktiež dôležité zdôrazniť, pretože to je zásadná podmienka pre slobodné voľby. A taktiež sa týka informácií ohľadom európskych volieb, tak tie budú, môžu byť centralizované, ale toto je treba ešte riadne prešetriť a predovšetkým musíme preskúmať e, v podstate realizovateľnosť takéhoto návrhu a taktiež zria- možno zriadenia nejakého centrálneho orgánu v tejto súvislosti, taktiež aké by to malo e, dopady na rozpočet, personál a tak ďalej. Komisia, ako som povedala, plne podporuje úsilie parlamentu e, pre schválenie týchto dobre načasovaných návrhov. Ďakujeme pani Kretu. A teraz bude hovoriť e, poslanci za politické skupiny, ako prvý pán Šeflin na minútu 30. Ďakujem, pani komisárka, pani predsednička. Nuž, v Európskej, v Európskom parlamente chceme teda vytvoriť vlastný systém a to nie je žiadny zázrak. Každý parlament na svete tak robí a určite chcem určitú predvydateľnosť a systém, podľa ktorého musia občania si vyberať svojich zástupcov, tie sú väčšinou e, sú si väčšinou podobné v 28 členských štátoch. Avšak je tu citlivá otázka Prahu. Um, mali by tam byť určitý prach eh, minimálneho percentuálneho zisku hlasov, aby eh, sa strany dostali do parlamentu. Eh, vo veľkej väčšine prípadov toto je bežná prax. A tento prach v podstate môže odstrániť nejakých frivolných kandidátov. Avšak niektorí tvrdia, že toto obmedzuje v podstate politické trhovisko, pretože sa tam stanovuje vysoká laťka na vstup. Teda je tu ďalšia možnosť stanoviť prach a nestanovenie je príliš vysoké. Toto sa aj správa snaží. Stanovuje prach, ale tak, aby nebol neprekonateľný a myslím si, že toto je celkom racionálne riešenie. Ďakujem pani Breso za socialistov a demokratov na minútu 30. Ďakujem. Takže taktiež by som chcela poďakovať spravodajcom za odvedenú prácu, ktorá je veľmi komplexná, a taktiež pani komisárke za jej podporu našej iniciatíve. Je to veľmi citlivá téma, pretože je to jeden z prípadov, kde Európsky parlament má legislatívnu iniciatívu. My sme navrhovali určité zmeny a ja by som chcela pripomenúť, že od 76. rada odmieta pozmeniť text e, zákona o voľbách, aby voľby boli európskejšie, ako už tu zaznelo. Návrhy sú obozretné, ale uberajú sa takým smerom, aby sme mali homogénnejšie voličstvo a chcela by som pripomenúť niektoré body, predovšetkým e, tie body, ktoré sú väčšiu viditeľnosť európskym politickým stranám, e, stabilizovať e, stanovanie kandidátov do Európskej komisie a podporovať dôveru voličov prostredníctvom predošlej komunikácie s kandidátmi stimulovať ten e, zákon e, rovnosti. Myslím si, že to je zásadné. A taktiež dúfam, že poprvýkrát sa nám podarí vytvoriť v tomto parlamente volebný zákon. Ďakujem, pán Ujazdovský, na dve minúty za EKR. Pani predsedajúca EKR, naša politická skupina hm, dobre vyhodnocuje vníma alebo dobre vyhodnotila existujúci volebný zákon volieb do Európskeho parlamentu a nevnímame tu nejakú potrebu zmien a nevnímame tu ani potrebu nejakého zjednotenia tohto zákonu. Sú tu dve veci, na ktoré treba upriamiť pozornosť. Poprvé je presvedčenie, že keby sme chceli znižiť e, vek 16 rokov alebo by sme zaviedli aj internetové hlasovanie, to potom by sa E, výrazne zvýšila účasť vo voľbách, ale my nie sme až tak veľmi presvedčení, že e, myslíme si, že voľby majú svoju určitú hodnotu a nemáme by e, sme sa hneď utíkať nejakým rôznym okrajovým formám, ako napríklad k internetu. Ale čo je dôležitejšie, je myšlienka centralizovania volebného práva a napríklad povinnosť využívať logo Európskej strany popri e, národných logách. My nevidíme takúto nevyhnutnosť. Nemalo by to byť žiadna taká povinnosť. Sú tu rôzne nové politické strany v našich členských štátoch ktoré môžu sa zúčastniť volieb a môžu až keď budú v Európskom parlamente, sa môžu pripojiť eh, k politickej európskej strane. Prečo máme ich nútiť už vopred? A predovšetkým, pokiaľ ide o legitimitu Európskeho parlamentu, to musí byť eh, predovšetkým eh, postavené na tradíciách príslušného členského štátu, na samotných tradíciách. Čím viac tradície, tým bližšie je to k samotným občanom. Čím viac to bude centralizované, ako si zjednotené, vzdialené, tým sa bude Európsky parlament vzdialovať od reálnych problémov občanov. Preto budeme hlasovať proti, proti tomuto návrhu. E, Ďakujem za Alde pani Pagazaur a Ruiz. Ďakujem, pani predsednička. Nuž, e, e, rozhodlo sa o odložení to, hlasovania o tejto, tomto spise z dobrých dôvodov, a tak, aby sme skompletizovali tento spis. Táto reforma podľa, mňa, podľa nás do dnes, do dnes nebola dostatočne ambiciozná. A buď sa niektoré na, táto príležitosť sa nedostatočne využíva. Sme príliš obozretní. Máme teraz uh, E, krízu európske inštitúcia, Európska komisia na európskych voľbách sa e, v podstate účastní možno asi 25 oprávnených voleč, voličov. Ale e, v podstate vlády a politické strany taktiež hrajú na túto strunu. A je rozdiel medzi tým, čo sa povie v tomto parlamente a čo sa robí e, v priebehu mandátov v iných e, európskych inštitúciách. My sme e, vytvorili úsmernenia, ktoré by mali spôsobiť, že sa budeme riadiť európskym duchom pri našich krokoch. Európske voľby by mali byť niečo, niečím viac než vyhodnotením národných politík a môžu priblížiť parlament, Európsky parlament občanom. A my, zastupcovia občanov, musíme byť pripravení permanentne skladať účty. Musíme sa sami seba opýtať, či táto správa skutočne e, dosahuje tieto ciele v rámci svojich úsmernení. Vieme, že sú tu zmeny, niektoré sú pozitívne, niektoré sú, sú kozmetické a niektoré sú skôr e, e v podstate e, favorizuje len niektorých. Napríklad tu máme e, rodovú rovnosť alebo hlasovanie v tretich krajinách, tak myslíme si, že toto nie je obrovský pokrok v súvislosti s európskymi voľbami. Táto správa je príliš krátka, sú tie e, zmeny sú malé a myslíme si, že sa tam neposilňuje e, bezúhonnosť a politické procesy. Ďakujem. Ďakujem pán Šolc za zjednotenú lavicu. Ďakujem pani predsednička, pani komisárka. Po voľbách je zase pre ďalšími voľbami a myslím si, že s právom teraz riešim otázku európskych volieb. Avšak e, politicky je tu ešte veľa čo urobiť a musím sa opýtať, komu to nakoniec napomôže tento nový zákon o voľbách. Posilní to a niektorý, e, niektoré regióny, ktoré sa snažia prekonať vzdialenosť medzi voličmi a politikmi, a kde je skôr taká pasívna voličská účasť a e, podarí sa podporiť aj rodovú rovnosť. Myslím si, že e, aj dobré úmysly môžu byť nedokonalé a môžu stroskotať na tom, že sa nepostupuje e, dosť rázne, ale že to v podstate sa zasekne napríklad na rade. A my sa v podstate tu snažíme len technicky manažovať to, čo nemôžeme poriadne riadiť. A demokratické zmeny podľa mňa nespočívajú spočívajú e, v tom, že, sa, že budeme počúvať názory občanov. E, v Nemecku už sa hovorí o e, zrušení volebného Prahu, ale to je provokácia. Ďakujem, pán Terika, vraz za zelených. Ďakujem. Reforma zákona o voľbách v Európskej únii je veľmi dôležitá. A tá skutočnosť, že sú tu dvaja spravodajcovia, to ukazuje, že tu máme skutočné spole- spojenectvo. Avšak bolo to doplnené určitou nedostatočnou flexibilitou, keď sa začalo diskutovať o tom, či príjmeme alebo nepríjmeme mnohé návrhy, ktoré priniesli politické skupiny. No a v tomto zmysle chcem povedať, že toto je slabá reforma, ktorá e, dostatočne zohľadňuje historický vývoj. Okrem iného táto správa mala obsahovať návrh, ktorý by podporil dôveru európskych občanov v európske inštitúcie v štyroch oblastiach. Po prvé, táto správa vytvára niečo nové. Je tam povinný prach, ktorý nemecký ústavný súd vyhlásil za nepripustný a teraz ho chce zaviesť ako povinný pre všetky európske členské štáty. Toto ide proti ochrane menšín a e, duchu rôznorodosti. Ďalej, niektoré dôležité body sú spomenuté iba úvodných ustanoveniach. Po tretie, neprekvapuje nás to, ale e, rodová rovnosť je posunutá do obdobia až po ďalších európskych voľbách v roku 2024. A taktiež sa tam stanovuje minimálny vek voličov na 16 rokov. Ďakujeme pani James za EFDD. Vypočula som si od, od eh, otváracie vystúpenia, ktorá vlastne sa snažili dôvodniť dôvody reformy a ja musím povedať, že som šokovaná z toho, čo som si počula. Eh, bol tu, eh, keby toto počul, túto George Orwell určite by bol veľmi hrdý na to, čo počul, čo tu dnes odznelo. A myslím si, že oveľa viac. Eh, zdá sa, že cieľom je väčšiu, mať väčšiu kontrolu nad výsledkami, voľbami, výsledkami volieb a oveľa menej demokracie. Pozrime sa len na to, čo sa ale teraz v Portugalsku dôsledku volieb, alebo čo sa stalo po voľbách. A, a v, eh, či je cieľom ignorovať vôľu obyvateľov a občanov a čo je výsledok demokratických volieb. Ja som doteraz zatiaľ nepočula e, že nič o tom, že či by tu e, respektíve celé dnes počúvali o tom, aké sú tu rôzne hrozby na internete a naraz počúvame o tom, že by bolo treba hlasovať aj cez internet a myslíme si, že voľby sú pre občanov krajina, nie pre túto snemovňu. Pán Anemans na jednu minútu. Vážení kolegovia, vy starý, vy, eh, sa volebný zákon z roku 1977 je stále ešte dostatočne e, postačujúci preto, aby riadil voľby v jednotlivých členských štátoch. A teraz e, je tu návrh, e, aby, ktorý bude nútiť voličov, aby vlastne volili, ako by Európsky únie obchádzali jednotlivé členské štáty. A vlastne viac tá nová legislatíva, ktorá by bola na úrovni EÚ, by brala právomoci členským štátom. A už by sa tu nezohľadňovali názory tých členských štátov, ale už by to bolo akoby jednoliate za celú Európsku úniu. Čiže ide tu o to, aby sa tu vyhlo akejkoľvek fragmentácii, a aby sa odstránili rôzne menšie, menšinové strany a prípadne strany, ktoré sú antieurópske, aby boli vlastne takýmto spôsobom eliminované. Akceptujete modrú kartu? tu ako otázku pani Breso, nech sa páči. Um, ja budem stručná. Nuž, Myslím si, že táto dohoda vyplýva z existencie týchto zmluv. My tu zastupujeme jednoducho celú úniu, nie len svoje členské štáty. Vedeli ste o tom? Uh, že na čo je tento parlament. Už vážená pani kolegyňa, to, čo je v zmluvách, e, ja som preto nebol zvolený. pozrieť, vidíte na tie vlajky, ktoré tu ja mám okolo seba. E, my zastupujeme týchto občanov. Vy možno, že si myslíte, že zastupujete celú Európu, ale nie je tomu tak. My nastupujeme predovšetkým našich voličov a až potom Európu. Teraz má slovo pán Sloboda na jednu minútu, vážená pani predsednička. Mluva o fungovaní Európskej únie dáva Európskemu parlamentu možnosť iniciovať reformu pravidel, podľa ktorých sa konajú voľby do Európskeho parlamentu v celej únii. A som rád, že vďaka úsiliu osobitne kolegov z výboru AFKO teraz túto možnosť využívame. Domnievam sa, že zámer, ktorý je za jednotlivými časťami predloženej správy, je treba podporiť. Posilnenie demokratických princípov európskych volieb je základným predpokladom pre pozitívne vnímanie európskych volieb, ktoré, ako dúfame, povedie k vyššej volebnej účasti a pozitívnemu vnímaniu únie ako celku. Európsky parlament ako zhromaždenie priamo volených zástupcov občanov má veľké možnosti k rozvoju európanstva a pozitívnemu vnímaniu únie a určite je v nás, všet, nás všetkých nesklamať očakávania našich voličov. Podporujem preto takú harmonizáciu volebných pravidiel, ktorá túto európsku dimenziu zvýrazní. Ďakujem pekne predsednička. Ďakujem pekne. Teraz pán Silva Pereira na 1,5 minúty. To je po Španiu. Obrigado, prezident. Norm- Ďakujem, pán predsedajúca. No už v podstate väčšinou, eh, väčšinou času stále opakujeme o tom, ako tu nemáme demokratickú, ako máme demokratický deficit, namiesto toho, aby sme tu sa nesnažili zlepšiť situáciu. Ale dnes to je práve naopak, preto by som chcel zablahoželať Olajnenovi a Danite Hupner za pripravili naozaj vynikajúcu správu a veľmi realistickým spôsobom preskúmali európske právo a pripravili návrhy na jeho zlepšenie, čo bude prospech európskych občanov. Toto je jedna z malých oblastí, eh, malá oblastí, kde môže Európsky parlament naozaj zásahovať a môže posilniť európsku demokraciu. Sme prijali týmto dôležitý krok eh, pri družením eh, Európsk- volieb Európskeho parlamentu k hlasovaniu alebo k voľbe ehm, zástupcov komisie a myslím si, že takisto by sa mala aj zvýšiť viditeľnosť európskych strán vo týchto voľbách. Musíme mať rovnaké princípy pre rovnosť pohlaví, rovnaké termíny pre predkladanie kandidátok a rovnaký čas hlasovania, rovnakú možnosť využívať aj poštové hlasovanie, aj e, internetové hlasovanie a tiež že treba mať prach, znižený prach, teda tie 3 až 5 pre tie krajiny, ktoré e, občania jednoducho musia vedieť, že koho vlastne presne volia. Určite bude európske volebné právo týmto obohatené. Pani predsedajúca, hovorí pani von Storch, Európsky, Nemecký ústavný súd e, oznámil, že vlastne bolo by to takéto zmeny protiústavné, preto SPD chcú opäť e, vlastne e, zmeniť prach. A preto vy ste tu hovorili, že malé strany sa tu nevedia dostať, ale táto argumentácia neplatí, pretože náš ústavný súd sa k tomu jasne vyjadril a aj no, Graf Lambsdorff Ehm, to musel akceptovať. Takže prosím vás pekne, buďte úprimní, jednoducho vaša mŕtva argumentácia jednoducho už ehm, nikam nevedia. A jednoducho nie je to dostatočne demokratické, pán Leinen, a je to príliš prehľadné, to, čo, čo tu robíte. Ďakujem pekne. Teraz pani Miller na jednu minútu. Tu by sme mali vo veľkou väčšinou v Európskom parlamente prijať reformu volebného práva a to, pričom vždy e, vlastne e, bola veľmi dôležitá subsidiarita. Pre mňa zatiaľ neexistujú dôvody, prečo by sa mala meniť, um, meniť prach. Pričom sú to dve krajiny, ktoré majú inú, Španielsko a Nemecko. Aj tie argumenty, ktoré tu boli uvedené, tiež nie sú sú v, plne opodstatnené alebo odvodené. My v Nemecku už máme dve vyjadrenia e, našho ústavného súdu a jednoducho podľa toho by 8 miliónov milión hasov by potom nebolo zohľadnených. E, a ja si ale e, viem predstaviť, že tí poslanci ktorí mm, napríklad e, mali veľmi veľa e, e, hlasov a pritom vlastne získali iba 1,6%, pretože sa jedná o veľké krajiny, čo je vlastne viac voličov ako v prípade Malty napríklad. Takže E, ďakujem, teraz má slovo pán Duchner Zaved, ďakujem pekne. Zavedenie jedno alebo 5-percentného práhu, ako bolo povedané, vlastne sa týka predovšetkým Nemecka a Španielska, pretože toto sú vlastne veľké krajiny, ktoré majú viac ako 26 poslancov a tiež majú aj e, nižší prach. A keď by sme tu tento prach zaviedli, tak z hľadiska pra, e, pravodlivosti voči malým krajinám rodinám sa nedá hovoriť, pretože keď sa len pozrieme na číslo, napríklad 3% v Luxemburgu znamenajú asi 12 tisíc hlasov, 3% v Nemecku znamenajú 10 krát toľko. Čiže keď sa to prepočíta na jednotlivých poslancov, tak Nemecko je v týmto znevýhodnené, pretože potom by to bolo 30 krát viac. Je to demokracia? Ne, by som ešte chcel pripomenúť, že eh, hlasy voličov od menší, pre menšie strany, pre, pre menšie strany vlastne potom e, budú akoby pre tie veľké strany, čiže veľ, veľké strany majú a to záujem, aby tieto hlasy získali. Bol rečník bol prerušený, teraz má slovo pani Majer na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Dnes vidíme, že sú tu opäť e, pokusy Európskej únie ďalšie právomoci e, odňať e, členským štátom. To je opäť výsledok e, demokratického deficitu v Bruseli. Jednoducho tento demokratický deficit nedá sa vyriešiť tým, že budete znižovať demokraciu v členských štátoch, tým, že budete im natláčať Prahy mali by sme si klasť skôr otázku, že prečo je taká nízka účasť vo voľbách do Európskej únie, prečo sa tam zúčastňuje len 42% napríklad. E, odpoveď je, že vlastne väčšina e, voličov jednoducho nepodporuje tieto nedemokratické postupy a voľby v Európskom, do Európskeho parlamentu v podstate by mali byť predovšetkým voľbami národných zástupcov do Európskeho parlamentu. Teraz má slovo pán Preda na jednu minútu. Ďakujem pekne. Odkedy som v Európskom parlamente, toto je druhý pokus o reformu volebného práva. V predchádzajúcom legislatívnom období E, sme videli, že to nebolo vonkoncom jednoduché nájsť e, určitú rovnováhu medzi tým, čo sa dá zvládnuť a medzi ambíciami. A pokiaľ ide o európske zákonodárstvo, e, a nehovoriac o tom, že tu ešte je 28 rôznych volebných systémov, treba podporiť aj keď zohľadíme všetky tie rozdiely, treba podporiť návrhy v tejto správe, pretože sú tam určité úsmernenia, e, také úsmerňujúce línie, pretože ide o to, aby sme mali viac Európy v európskych voľbách. Musíme zabezpečiť aj štandardný pre demokratickú legitimitu týchto volieb. A tu by som chcel hovoriť o troch bodoch, ktoré pre mňa sú dôležité a ktoré stále podporuje možnosť, aby sa už mohlo voliť voliť od 16 rokov, aj tiež e, vymenovanie kandidátov skôr a možnosť internetového hlasovania. Myslím, že to sú jednoduché mechanizmy, ktoré by mohli e, zabezpečiť vyššiu účasť e, vo voľbách. Myslím si, že ten veľký počet pozmeňujúcich návrhov ktoré bolo predložených. E, dúfam, že neohrozí e, rovnováhu tejto správy. Ďakujem teraz pán e, Tondo na jednu minútu. Ďakujem pekne po 40 rokoch skutočne nastal čas, aby sa zmenil tento volebný zákon. Bol prijatý v roku 1976. Myslíte si, že Európa sa zmenila v tom období? Myslím si, že áno. A druhá otázka. Tí z nás, ktorí sú tu, by mali byť eh, predsa predmetom rovnakých pravidel. Mali by sme mať harmonizovaný systém s volebným zákonom. A po tretie, nemyslíte si, že je dôležité, aby sme mali zástupcov z európskych strán, a nie <clears throat> národných stran. My tu reprezentujeme európsku e, suverenitu a dôsledkom je, že mali by sme byť predmetom rovnakých pravidiel a by sme fungovali na základe rovnakých pravidel. Mali by sme mať národné kandidátky, kde vedúci kandidát alebo jednotka by e, kandidovala a to by bolo podľa mňa demokratické a potom e, otázka pre kolegov z GUE skupiny. Prosím, kolegovia, nehlasujte proti tomuto. Je to nedokonalý zákon, mohol by byť lepší, ale nemyslím si, že by ste mali vaše sily e, spájať s protiruskými silami. Akceptujete modrú kartu. Nech sa páči, pán Dobreton, 30 sekúnd. Ďakujem pekne. Keď som vás počúval, bol som prekvapený povedať, že už nesúhlasíte s tým, aby sme tu zastupovali národy alebo štáty. Chcete, aby sme v rámci tejto reformy zastupovali európske strany a myslím si, že to je chyba. Myslím, že posledná šanca, ako zachrániť Európsku úniu, je zmieriť ju s európskymi občanmi. Ja by som osobne bol za to, aby sme ju jej dali ráno z milosti, ale keď ju chcete zachrániť, tak snad nie tohto cestou. Samozrejme, národy sú tiež Európou. Chcem viac politických, európskych politických strán, Nechcem zmes národných strán, ale chcem európskych. Európske strany, ktoré reprezentujú európsku suverenitu a preto potrebujeme viac transnárodných zoznamov a viac európskych strán. Ale urobme krok týmto smerom. Pán Gerike, jedna minúta, nech sa páči. Od, odsudzujem, že eh, CDU, SPD opäť eh, sa snažia zaviesť trojpercentnú klauzulu pre vstup, ignorujúc, e, ignorujúc rozhodnutie e, ústavného súdu. Myslím, že máte strach z toho, že mali môžu prísť. Zdá sa, že ste nás podcenili a voliči nás e, si vážia čoraz viac. Asterix princíp. Nebezpečenstvo pre demokraciu a prečo? Pretože teraz už som prišiel, som pred, e, predložil viac správ ako niektorí kolegovia za 10 rokov, pretože patrím k 5 najaktívnejším nemeckým europoslancom, pretože beriem vážne obavy voličov, pretože sa zasadzujem za rodiny. Úprimne povedané, keď vy vašu prácu si chcete brať tak vážne ako ja tu, tak nebojte sa boja s nami a neignorujte rozhodnutie ústavného súdu a nešliapte po menších stranách. Dostávame sa k fázi k fáze catch the eye 6 prihlásených pán Pospíšil, nech sa páči minúta. Est-ce que je l'ai mal dit, monsieur Pospíšil? Paní předsedkyně, já jsem velmi Pani predsednička, veľmi pozorne som počúval celú e, diskusiu. Súhlasím s návrhom spravodajcov. Ten návrh má celú radu pozitívnych vecí, ako je elektronické hlasovanie. Chcem však varovať pred trendom posilňovania a europeizácie volieb ako takých. Voľby by mali prebiehať ďalej na národnej úrovni z jedného prostého dôvodu. Pokiaľ zrušíme jednotlivé voľby v jednotlivých národných štátoch, tak potom narušíme e, väzbu medzi politikom, poslancom a voličmi. To je dôležité z pohľadu legitimity. Volič by mal poznať svojho poslanca, mal by vedieť, čo robí v Európskom parlamente, mal by rozumieť jeho jazyku a mal by vedieť, o koho ide. V momente, keď tento princíp narušíme a vytvoríme celoeurópske volebné obvody, tak si myslím, že sa legitimita výrazne zníži. Voliči nebudú poznať svojho poslanca a účasť v európskych voľbách bude klesať. Ďakujem. Pán Marias, minúta. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o volebný postup, snažíme sa tu vytvoriť európsky európsky systém uh, uvádza sa tu, že uh, sú europoslanci EU E, že sú to poslanci zastupujú Európsku úniu, nie voličov. predsa nemôžete zákonom zrušiť národy a takýmto spôsobom e, takýmto spôsobom e, zavedením tohto spoločného Prahu by sa odstránili niektoré hlasy, nepohodlné hlasy z Nemecka a ľudia nie sú zdrojom európskej legislatívy. Takže e, odsek 21 e, navrhuje veci, ktoré nie sú e, priateľné a ako i minoritné jazyky. Pán Harisky, Haristy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Táto reforma neposilní demokratický rozmer európskych volieb ani legitimitu, demokratickú legitimitu procesu Európskej únie a už vôbec nepriblíži e, inštitúcie občanom, e, dáva skôr rady e, politickým stranám a v našom prípade strany a koalície bez štátu, ale zároveň tento povinný prach pre vstup do parlamentu, ide proti menšinám a snaží sa vylúčiť veľké skupiny občanov z politickej hry. To už vôbec nie je spojené s demokratickou legitimitou, ako tu bolo uvedené. Ak chcete viac legitimity v mojej krajine, ak chcete viac európskej leg- legitimity, tak to urobme e, napríklad v jedným volebným obvodom. Ďakujem. Ďakujem pani Kredá. Ďakujem pekne. Myslím si, že tento návrh je definitívne premrhaná šanca, keď sa pozrieme na to, že v súčasnej situácii zrejme takmer všetci nemeckí poslanci by boli pripravení eh, hlasovať za eh, každý návrh, len aby eh, táto klauzula, aby tento prach sa tam opäť dostal. Potom urobte skutočne takýto ambiciózny návrh a zavedzte transnárodné kandidátky. Zvýši, nezvýši sa európsky rozmer tým, že na kandidátke bude logo Európskej strany alebo tým, že malé strany sa vylúčia z parlamentu. Európsky rozmer sa zvýši tým, že poslanci z rôznych krajín skutočne budú spolupracovať a budú spoločne hľadať politické pozície ale takto je tento návrh jednoducho neambiciózny a zrejmá cesta snažiť sa odstrániť nemec- malé nemecké strany z parlamentu. Ďakujem. Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem, pani predsedkyne, za udelenie slova. Ďakujem pani predsednička za udelenie slova. Bol som prekvapený touto diskusiou, pretože sa tu často spomína otázka volebného Prahu a ten príklad z Nemecka, kde Nemecký ústavný súd uviedol, že 5-percentný prach je nepriateľný. Ja plne rešpektujem, ale chcem povedať, že v Českej republike tiež rozhodoval ústavný súd o 5-percentnej hranici a rozhodol, že ju ponechal, považuje ju za uh, ústavnú Takže je tu príklad úplne rozdielných rozhodnutí dvoch rôznych ústavných súdov z dvoch členských krajín a to myslím si presne ilustruje problém, v ktorom sa nachádzame. Predstava, že do ústavných práv jednotlivých národných štátov budú implementované podrobné detálne pravidlá pre voľby je podľa mňa nereálna a zvyšuje napätie ja nie som priaznivec vytvárania absolútne spoločných pravidiel, preto by som bol opatrný v tejto správe. Ďakujem. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Nuž, no podali sme sa na to, že v podstate sme schválili dokumenty, e, ignorovali sme tie, ktoré sa nám nehodia, vybeme sa referendum a vytvárame si vlastné pravidlá, ktorým sa potom vyhýbame, tak ako v prípade e, jedného dokumentu, kde pani e, Merkel povedala, že potrebujeme nejaké pravidlá, pretože pokiaľ sa budú meniť vlády, tak by sa nemala meniť politika. A e, tu sa vnúcujú sa tu rôzne politiky a demokraticky e, zvolené orgány ako národné parlamenty sú potrebované iným inštitúciám. Táto Európska únia je nedemokratická, je to e, štruktúra, ktorá je proti demokracii a táto správa má veľmi vážne e, aspekty. Skutočne to je namierené proti demokracii. Ďakujem. Pani Kretu, odzdávam slovo vám. Pani predsednička prerušila rečničku. Ďakujem za túto veľmi zaujímavú diskusiu. Rada by som na záver zopakovala, že komisia plne podporuje úsilie parlamentu pri schválení tohto dobre načasovaného ambiciozného návrhu a podľa nás, aby sme mali demokratickú úniu, potrebujeme využiť e, koncepciu e, špičkových kandidátov. Potrebujeme demokratický, účinný demokratický systém, do ktorého sú plne zapojení aj občania. Potrebujeme posilniť prepojenie medzi voľbami zástupcov ľudu a taktiež voľbou e, európskych výkonných vysokých úradníkov. Toto v podstate zaručí účasť európskych občanov na európskom zákonodárnom procese. A je opäť dôležité zdôrazniť e, rodovú vyváženosť, ktorú som už ako europoslankyňa veľmi podporovala. Tento návrh je konkrétnym spôsobom, ako dať nový zmysel a zaangažovanosť do európskych procesov ako som už povedala, skutočne je kľúčové prispievať k dôvere európskych občanov v európskej inštitúcie. Ďakujem. Teraz opäť spravodajcovia, takže pani Hübnera, na dve minúty. Ďakujem. Milí kolegovia, chcela by som poďakovať všetkým aj tým, čo povedali, že sme nedostatočne ambiciozni a tým, čo povedali, že sme príliš ambiciozni, pretože v podstate sú tu takéto dve skupiny. A tým, ktorí hovoria, že nie sme dostatočne ambiciozni v tejto správe, by som chcela povedať, že niekedy pri práci, no, všetci ste to zažili, potrebujeme nadchnúť viac ľudí a potom naše ambície sa znižia na tú bežnú úroveň a taktiež takto sa vysvetľuje, prečo sme niektoré veci nemohli urobiť. Taktiež sme nemali príslušné postupy e, na presadenie na rade. Rada absolútne ignorovala náš návrh. A preto sa snažíme vytvoriť niečo, čo by išlo naprieč systému a čo by nás posunulo kupredu pri navrátení práv Európskom parlamentu hľadom rozhodovania o vlastnom predvolebnom volebnom procese. Takže toto je k tej prvej skupine pripomienok. No a tým, ktorí hovoria, že zachádzame priďaleko, by som chcela povedať, že s vami nesúhlasím. A keď hovoríte, že zachádzame príliš ďaleko, v tom zmysle, že berieme si zodpovednosť alebo kompetencie, ktoré patria na národnú úroveň, tak tým by som chcela povedať, že tento návrh zbližuje európskych e, poslancov, europoslancov a ich voličov. A myslím si, že európskych občanov toto približuje Európe. A myslím si, že prostredníctvom tohto návrhu sa nám darí e, riešiť najväčší nedostatok Európskej únie. To je obrovská vzdelanosť medzi Európskou úniou a jej občanmi. Takže dúfam, že v rámci všetkých tých diskusí, ktoré priebehli vo výboroch a tejto diskusie tu na plenárke a potom na rade, že sa dopracujeme k nejakým výsledkom. Nebude to nejaký historický milník, ho podala pani komisárka, ale určite to navráti Európskeho parlamentu jeho historické právo rozhodovať o vlastnom volebnom procese, ako podal Georgi Shopflin, by sa pravdepodobne jediným parlamentom na svete, ktorý nemá príležitosť o tomto volebnom procese sám rozhodnúť. No a čo sa týka rozhodnutia Nemeckého ústavného súdu, tak Jolajnen to už vysvetlil a pokiaľ si správne spomínam, tak ústavný súd povedal taktiež, Takže pokiaľ by existoval európsky zákon o voľbách ohľadom toho Prahu, tak to by bolo niečo iné. Takže preto tu navrhujeme európsky zákon o voľbách, aby sme riešili všetky tie potenciálne problémy na národnej úrovni v súvislosti s rôznymi interpretáciami e, rôznych ústavných súdov. V každom prípade ďakujem kolegovia a dúfam, že si ešte rozmyslíte, ako budete hlasovať. Máte ešte dosť času. Ďakujem. Teraz druhý spravodajca, pán Leinen. Taktiež ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili na diskusii. Kolega Šeflin skutočne povedal, že taký e, drobný prach je v poriadku, ale nemal byť príliš vysoký. Áno, my sme sa pozreli na to, čo existuje v 26 členských štátoch. Všade, alebo väčšinou je tam teda prach 3 No a v, dve, v dvoch krajinách nie je ten prach a tam sme to navrhli. 3 to nie je príliš vysoko, je to norma vo väčšine členských štátov. A tam sú na to zvyknutí a je to tam zavedené a príjma sa to. A náš nemecký ústavný súd, dámy a páni, vyslovil ten rozsudok, ale v podstate otvoril zadné dvierka e, takému e, nízkemu Prahu. Takže my nemáme určený žiadny európsky prach, takže si to každý rozhoduje sám na národnej úrovni. No a oni taktiež povedali, že v prípade Európskeho parlamentu je treba brať ohľad na nové kompetencie, nové úlohy, e, teda voľbu Európskej exekutívy, to sme teraz urobili v prípade voľby predsedy Európskej komisie, takže tam by sa dal aj ten prach z 0% zvýšiť. No a síce to bude mať dopad na tie úplne najmenšie strany, ale nie je dobré to tu zobrazovať len z tej jednej strany. Taktiež ma pozbudili kolegovia, ktorí povedali, že by sme mali zajsť ešte ďalej. No už zo skúseností z posledného obdobia sme e, teda videli, že v podstate zastávame prístup dvoch stupňov. Ten prvý stupeň je možný už teraz, no a potom môžu prísť ďalšie návrhy a príde nejaká väčšia konzultácia s, s národnými parlamentami, s vládami a my sa nič nenamýšľame, ale nežiadame ešte európske zoznamy. To zatiaľ nie je realistické. To sa ukázalo v minulom parlamentnom období. A chcem povedať, áno, je to mílník, ako podala pani komisárka Kretu, keď to porovnáme s tými desaťročiami, keď sa nič nedialo. Bolo tu povedané, že áno, je to veľký krok kupredu a nemali by sme to premeškať pretože pokiaľ to premeškáme, tak v tomto období zase nepríde žiadna reforma e, volebného práva, no a potom v roku 2019 zase budeme postupovať protla, podľa tých zastaralých deficitných metód a to, že nás v podstate my, my tu v EÚ zastupujeme celú EÚ, ale nie, nie len naše vlastné členské štáty. Vieme, že sú tu určití euroskeptici, ale oni, ich, my ich názory budeme vždy odmietať. Oni sú menšinou a naďalej euroskeptici aj menšinou zostanú. Ďakujem, tým som zatvára diskusia.